<clears throat> Ešte predtým, než otvorím našu schôdzu, chcel by som opakovane e, pripomenúť, že minulý týždeň sme boli opäť zasiahnutí hroznými teroristickými útokmi e, tzv. islamského štátu, e, ktorý sa priznal s tým, k týmto útokom v Turecku, v Jemene, v Bangladeši a v Iraku. Tieto miesta boli poznačené útokmi, pričom prišlo o život viac ako 300 ľudí a viac ako 500 ďalších bolo zranených. Medzi obeťami sú muži, ženy, e, čiastočne aj veľa detí, e, vojakov, aj civilistov, ľudia rôzneho pôvodu, rôzneho náboženského presvedčenia, rôznych e, národností. Medzinárodný teror tejto skupiny nerozlišuje teda podľa žiadnej príslušnosti je slepý a útočí na všetkých. Predsedkynia vlády Bangladeša Sheikh krátko po um, takú sa aj správne vyjadrila, že tento teror nepozná žiadne hranice a nepozná ani náboženstvo. My jednoznačne odsudzujeme tieto nenávisné útoky stojíme po boku všetkým regiónom na celom svete a chceme spoločnými silami bojovať proti takejto hrozbe celkom iste aj pri dodržiavaní našich základných hodnôt nesmieme ustúpiť. Žiadny politický cieľ neobhajuje uplatnenie takýchto monštróznych foriem násilnosti. Tento bezhraničný terorizmus a jeho ideológia je možno poraziť iba vďaka globálnej spolupráci. My však stojíme bok po boku v smútku, chceme týmto prejaviť sústrasť príslušníkom rodín tých, týchto obetí, taktiež ich priateľom, ich blízkym, celým ich národom v mene Európskeho parlamentu. Predpokladám, že minúta ticha, ktorú sme práve absolvovali, bude patriť aj týmto obetiam. zápisnice a schválené dokumenty schôdze z 22.6. Eh, a 23.6. ako aj mimoriadnej schôdze 28.6. sú k dispozícii. Sú prosím nejaké námietky k zápisniciam?